Vážení kolegovia, poprosím, aby ste sa pousadzali. Prosím, aby ste vložili hlasovacie karty do prístroja, pretože si chceme urobiť eh, skúšku. Ako viete, dnes eh, sa koná spoločné zasadnutie výborov Ekon a Libe, na ktorom budeme hlasovať o návrhu správy e, našich kolegov e, Karin Sargentiniovej. O, ide o návrh na e, zmenu smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Pochopiteľne ide o mimoriadne dôležitý dokument. Can we start with the, chat, with the test or is it early? Okay. So I would now open the vote for a test, please. Teraz e, otváram hlasovanie na skúšku, prosím. E, hlasovanie je otvorené. No, vidím, že tu ešte chýba dosť veľa ľudí. No, coordinators already. Oh, Mr. Karas has no card. So one more EPP. Pán Karas nemá e, kartu. Ešte niekto z EPP? No machine for Mrs. Perez. Pani Perez nemá zariadenie. Because you voted wrong yesterday, so <laughs> machine. Yeah, not only yesterday. Vy ste totiž včera hlasovali nesprávne. To je bavorské zariadenie. yes, uh, can we ask technician to check me? poprosíme technikov, aby to overila medzi tým Maybe, maybe you can take Dot's place or, yeah. Možno, že by ste mohli e, zaujať miesto teda, alebo majú ešte nejakí kolegovia nejaké problémy? Tá skúška asi sa robí príliš zavčasu pre vás. Anna, yes. Mr. Chairman. Pán, pán predseda, Chcela by som e, vylož, e, využiť túto e, chvíľu na to, aby som vyzvala kolegov, aby hlasovali za pozmeňujúci návrh 217. Je to veľmi dôležité. Nesmieme pripustiť totiž, aby sa takto zmazal, aby sa zaviedol tento rozdiel medzi predchádzajúcou smernicou a súčasnou. E, ja poznám minimálne jeden právny systém v rámci EÚ, ktorý využil e, tento, toto ustanovenie v prospech e, tých firiem, ktoré majú svoje zahraničné pobočky mimo EÚ a ktoré využívajú koncept beneficial owner, to znamená amendments

Test, please, test. A, e, a, e, skúška, skúšame. A potom hneď začíname. Dve minútky na skúšku a potom začíname. How is the threshold for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 For roll call vote, we need 26. Subject to oh, oral amendment, we need 8. Taking the lead. Yeah, yeah. Good. Okay, dear colleagues. E, dobre, vážení kolegovia. Koniec skúšky a začneme hlasovať kompromis o A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Inta 130 e, za, proti. E, zdržali sa zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Júri 20 za, proti. Overíme si to. Treba to overiť. Júri 20. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Júri 21 za E, prepáčte, 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Juri 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, spravodajca 5 za, proti. Overíme si to. Hlasovanie je otvorené. multiple voting. <laughs> Okay, vote is closed. Koniec hlasovania. Tento návrh sa prijíma. No, aj napriek tomu, čo e, názoru Karasa Angela. E, prepačte, ale ja, nie, ja som si zabudla hlasovaciu kartu ale pri tomto hlasovaní to v podstate nič neznamená, ale mohlo by to e, znamenať v inom prípade, kedy by bol dôležitý tento rozdiel. Koľko tu máme ľudí z EPP? Pán Karas? Čiže dvaja za EPP a jeden za SAD. Nie, nie, tri za EPP. Hm. <laughs> Takže predsa len dvaja. 1. Júri 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté. 141 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, hoci si myslím, že sme to prijali. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Áno, je to prijaté. 146 na druhej strane. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9,7 za, proti. Overíme si to, otvor, otváram hlasovanie. Vote is closed. Rejected. Koniec hlasovania zamietnuté. 148 e, za, proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 149 a ďalšie to sú identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 153 za. Prepašte, to padá. Kompromis B za. Proti? Zdržali sa. Je to prijaté. Kompromis C za. Proti? Zdržali sa prijaté. 164 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa. Overíme si to Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté 167 za, proti, zdržali sa prijaté, 168 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 169 za, proti. Overíme si 169, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis D s ústnym pozmeňujúcim návrhom EPP. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 173 za, proti. Overíme si 173. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. E, máme tu o jedného EPP viac. Je to prijaté, skratka. 176 za, proti. Overíme si to, otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. Príjma sa. 174 odpada. 175 za, proti. Myslím si, že, sme, že je to prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie k 175. Koniec hlasovania. Prijaté. 177 za, against, proti, zdržali sa. Je to prijaté, ale predsa ale myslím si, že je to prijaté. Otváram, hlas, e, otváram hlasovanie elektronické. Koniec hlasovania. Prijaté. 179 za, proti, zdržali sa, Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Spravodajky na 10 a 27 júri. Za, proti, zdržali sa prijaté. 180 za, proti, zdržali sa prijaté. 181 za, proti, zdržali sa prijete. Overím si to predsa len 181, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, bolo to prijaté. 184 za, proti, zdržali sa prijaté. 83, 82 odpadáva, čiže ideme k 185, -ke. kto je za, 185 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis E, za, proti, zdržali sa, prijaté, 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 188 za, proti, e, overíme si 188, otváram hlasovanie. No, no? Vote is closed. Konec hlasovania. Prijíma sa. 196 na druhej strane 196 196 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, lebo nie som si istý. Bude sa, myslím, zdržali. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmenujúci návrh 200 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 201 za, proti, zdržali sa prijaté. 203 a Júri 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 204 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 spravodajkyňa, 11 inta za, proti, zdržali sa prijaté ústny pozmenujúci návrh k originálnemu textu od EPP za, proti, zdržali sa. E, to treba overiť. E, bolo to asi zamietnuté, ale overujeme. Otváram hlasovanie. Ešte jeden kolega. Koniec hlasovania. Je to prijaté. Teraz kompromis F. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za. Áno, kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. 217 za, proti, zdržali sa. Overujeme 217. Otváram hlasovanie. Still two colleagues. Okay, they don't want to vote. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijíma sa. Kompromis H za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 222 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 224 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Júri 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 225 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si 225, ku otváram hlasovanie. To be sure that you want. Vote is closed. A hlasovania. Prijaté. Kompromis I za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvesto za, proti, zdržali sa zamietnuté, dvesto za, proti, zdržali sa prijaté. 240 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 242 za, proti, zdržali sa zamietnuté. O tomto sme už hlasovali, čiže ideme k 245-ke. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 246 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 247 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 248 za, proti, zdržali sa. Overujeme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa 249 za, proti. Alde je proti. Overujeme 249, otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. Čiže 45 plus 1. To e, príjma sa, príjma sa jedným rozdielom jedného hlasu. 250. Against. Check. Sam Tai. Odoverujeme 250. -ku. Vote is closed. Konec hlasovania. E, to sa prijíma. 251 na Júri 38 za, proti zdržali sa, príjma sa, kompromis G je, pardon, za, proti, zdržali sa, prijaté, um, desiatka 9 prijaté, kompromis K za, proti, zdržali sa, prijaté, 279 na, o dve strany ďalej, 279 spravedakine návrhy za, proti, zdržali sa prijaté. 280, prepašte, to, to odpada. Takže prechádzame k 285 -ke za proti. Anna, si proti? Nie? 285. O, overujeme 285. Myslím, že sa to prijalo, ale overujeme. Dobre? 285. Koniec hlasovania. Prijaté. 290 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Kompromis L. Dva ústne pozmenujúce návrhy. Jeden od EKR. To je za proti, zdržal sa zamietnuté a ďalší od zelených za, proti. Myslím, že prijaté, ale skontrolujeme. Hlasujte. Druhý ústny pozmeňujúci návrh. Konec hlasovania. Prijaté. 327. Na strane 28. Za. 327, 28. Proti zdržal sa prijaté. 336 za proti, zdržal sa, zamietnuté. Overíme. Koniec hlasovania. Áno, to istou väčšinou. Kompromis M. za, proti, zdržal sa, prijaté, kompromis N, za, proti, zdržal sa, prijaté, 354, za, proti, overíme, 354, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz musím prejsť eh, ku kompromisu O. S ústnym pozmeňujúcim návrhom EPP. Za. Proti. Overíme. Hlasujte, prosím. Vote is closed. Konec hlasovania. Ústny pozmeňujúci návrh zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o kompromise bez ústneho pozmeňujúceho návrhu za, proti, zdržal sa, prijaté. 370 za, proti, zdržal sa, prijaté. 371 za, proti, skontrolujeme 371. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 372 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 373 s ústnym pozmeňujúcim návrhom od zelených za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 374 za, proti, zdržal sa prijaté. 375 za, proti, zdržal sa prijaté. 377 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 376 za, proti, zdržal sa prijaté. 378 za, za, proti, Zdržali sa. Skontrolujeme. 378. Hlasujte, prosím. Vote is closed. Is Koniec hlasovania. Prijaté. 379 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 380 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 381 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 382 za, proti, zdržali sa prijaté, 383 za, proti, zdržal sa zamietnuté. prijaté, 384 za, proti, kontrolujeme 384, hlasujte prosím. Vote is closed. Adopted 385 in favor. Koniec hlasovania, potom 385 za, proti, zdržal sa. Prijaté. Spravodajca 34 za, proti, zdržal sa. Prijaté. 386 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 387 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Júri 60 za, proti, Skontrolujeme, Hlasujte, prosím. Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. 389 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 390 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 391 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 392 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 393 za. No to je práve v rámci tejto skupiny, čiže 393 za, proti, zdržal sa prijaté. 394 za, proti, zdržal sa zamietnuté. spravodajky 35 za, proti zdržal sa prijaté, 36 za, proti zdržal sa prijaté. Kompromis P za, proti, zdržal sa prijatý. 399 za, proti, overíme. 399, otváram hlasovanie. Koniec hlasovanie. Remiza. Rozhodné, keď zohľadníme EPP a SAD navyše, tak je to zamietnuté. 400, Júri 62, za, proti. Nevidím, ako je na tom GUE, overíme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 42 za, plus 1, 39 proti, plus 2, prejaté. 401 za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis Q za, proti, zdržal sa prijatý. 402 za, proti, zdržal sa prijaté. 405 za, proti, overíme. 405, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. 45 plus 1, 43 plus 2, prijaté. Je to tesné, je stále rovnaká situácia ako na začiatku, o jedného ZPP e naviac, o dvoch ZZD naviac. Čiže opäť EPP plus 1. Musíme sa na to pozrieť. Ak to teda bliká, tak to radšej nehlasujte, lebo potom vás započítavame ako bežne. Ale... Dobre, a potom ešte stále jeden v socialistoch. Dobre, toto prešlo jedným hlasom. Najvyššie dva. Takže Júri 64 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 406 za, proti, zdržal sa prijaté. 407 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 408 za, proti, zdržal sa prijaté. 409 za, proti, zdržal sa, uh, overíme, 409. Hlasujte, prosím. Ešte stále dvaja kolegovia. Koniec hlasovania. Prijaté. 410. To je bezpredmetné. 412. Za, proti, zdržal sa. Prijaté. 413. Za, proti, zdržal sa. Prijaté. 414. Za, proti, zdržal sa. Prijaté. 415 za, proti, zdržal sa prijaté. 416 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Spravodajkynia 40 za, proti, zdržal sa prijaté. 418 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 419 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis R za, proti, zdržal sa. Prijaté. 4, 2, 3. Nie, to už bolo odhlasované. Takže prechádzame na 4, 2, 6, na tri časti. Prvá časť 426. Ústny pozmejúci návrh za, proti, zdržal sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Prijaté. Tretia časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 425 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržal sa, prijaté. 427 za, proti. Dobre, overíme. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale pozrieme. 427. Konec hlasovania. Áno. Zamietnuté. 428 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 429, to už bolo predmetom hlasovania, 43 za, proti zdržal sa, prijaté, 430 za, proti zdržal sa, prijaté, 431 za, proti zdržal sa, zamietnutý, Skontrolujeme 4-3-1. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis LA. Za proti zdržal sa prijatý. 437 za proti zdržal sa Skontrolujeme 447. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. 438 za, proti, zdržal sa, prijaté. 439 za, proti, zdržal sa, prijaté. 400 54 za, proti zdržal sa. Prijaté. Skontrolujeme 454. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 460 za, proti. Skontrolujeme 460. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 461 za. Proti. Zdržal sa, povedal by som to istou väčšinou ako predchádzajúce, ale skontrolujeme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Áno. Prijaté. 4, 162, 463. Za, proti, zdržal sa. Prijaté. 464 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 465 a 467, to je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté, myslím, ale overíme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 466 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Citácia 50, pozmeňujúci návrh 50 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 1 Juri za, proti, zdržal sa, prijaté. 52 za, proti, zdržal sa, prijaté. Juri 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 53 za, proti, zdržal sa, prijaté prijaté, 54 za, proti, zdržal sa. Prijaté, juri 3 za, proti, zdržal sa. Prijaté, 55 za, proti. Myslím, že prijaté, ale overíme 55. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Áno, prijaté Júri 4 za, proti, zdržal sa. Prijaté 56 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme 56, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Prijaté Inta 1 za, proti, zdržal sa. Prijaté 57 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté 58 za, 59 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté, Júri 5 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté, 60 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté, Júri 6 za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Overíme, Júri 6, hlasujte. Koniec hlasovania zamietnuté. Kompromis PS za, proti, zdržal sa, prijaté. 63 za, proti, zdržal sa, prijaté. 64 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 9.1, to je za, proti, zdržal sa, prijatý. 66 za, proti, Preveríme 66, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 67 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. 67. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 68 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 69 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 70 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Inta 2 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 71 vypadáva. Inta 3 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Inta 4 za, proti, zdržal sa. Prijatý Inter 5 za, proti, zdržal sa. Prijatý, zamietnutý Inta 6 za, proti, zdržal sa. Prijatý 72 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 73 za, proti, zdržal sa. E, prijatý 74 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 1 za, proti zdržal sa prijatý, Juri 7 za, proti zdržal sa prijatý, 75 za, proti zdržal sa prijatý, 76 za, proti, 76 za, proti, zdržal sa prijatý, 78 za, proti, zdržal sa, preveríme, 78, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Júri 10 za. Proti. Čo EPP hlasuje k Júri 10? Preveríme. Otváram hlasovanie. E, hlasovanie zatvárame. 79 za, proti zdržal sa prijatý, 80 za, proti, preveríme 80, otvorím hlasovanie. Zotváram hlasovanie. Prijaté. 82 za. Proti. Zdržal sa prijatý. 83 za. Proti. Preveríme 83, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Júri 13 za, proti, proti, za. Júri 13, e, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Júri 14 za, proti, zdržal sa, prijatý. Juri 15 za, proti, zdržal sa, prijatý. Je, to, je prijatý, ale Juri 15 preveríme. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 92. 92 za. Proti zdržal sa, preveríme 92, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 93 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 98 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 99 za, proti, zdržal sa E, zamietnutý, 100 za, proti zdržal sa zamietnutý, 101 za, proti zdržal sa zamietnutý, 102 za, proti zdržal sa zamietnutý, 103 za, proti zdržal sa zamietnutý, 104 za, proti zdržal sa zamietnutý, 94 za, proti, preveríme 94, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. E, zamietnutý. 9-5 za. Proti. Preveríme opäť. dv 5 Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 117, kto je za? nie, pardon, DV6, to je za, proti, zdržal sa zamietnutý, 117, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 118 za, proti, zdržal sa prijatý, 119 za, proti, zdržal sa prijatý, 120 za, proti, zdržal sa prijatý, 121 za, proti, zdržal sa prijatý, Zamietnutý preveríme. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Inta 7 za, proti. Preveríme. Inta 7, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 1, 2, 2 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. 122. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prevázna väčšina. Prijatý INTA 8, kto je za, proti zdržal sa prijatý. Preberieme. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Inta 9 za, proti. Zdržal sa e, zamietnuté 123. Už to bolo odhlasované. Júri 19 za, proti zdržal sa prijatý. A teraz menovité hlasovanie. Môžeme hlasovať o návrhu komisie a, a v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. prijaté. Osemdesiat sedem plus jeden, osemdesiat osem za. S a D a ešte dva EPP. 89 za, proti, zdržal sa. 4 sa zdržal 1 proti. Široká väčšina. A teraz predpokladám, že chce, chcete povedať niečo? Chcem vám povedať, že musíme robiť e, to konečné hlasovanie o mandáte, než budem robiť čokoľvek e, iné. Tak prosím, sadnite si. Áno, budeme hlasovať o mandáte a otváram hlasovanie. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. 92 sa proti, zdržal sa. Jeden sa zdržal, jeden je proti, takže e, prijali sme aj rozhodnutie, aby sme začali trilógy. Blahoželáme spravodajcovi. A Delvo. Delvo? Ja. Delvo. Delvo und Engels, ja. Well done, speedy vote, thank you. <laughs>